Prego. Dámy a páni, prosím. Ak sme e, pripravení, prosím, usaďte sa, všetci spolupracovníci, prosím, takisto. Ak ste pripravení, môžeme začať e, dnešné e, hlasovanie dopoludnejšie. Kým e, pristúpime k hlasovaniu, tak by som chcela podčiarknúť, ale vy ste to aj videli, že pán predseda Buzek dal e, prednosť tomu, aby e, ako spravodajca bol protagonistom hlasovania a požiadal ma, aby som teda ho zastúpila ako predsedajúca. Takže si teraz overíme fungovanie hlasovacieho zariadenia a zároveň si takisto overíme aj to, e, či e, máme tie delegácie kompletné, či máme e, väčšinu, takže skúšobné hlasovanie. A dnes svieti slnko, takže kto je spokojný s tým, že svieti slnko, nech hlasuje áno. také e, otvorené. E, hlasovali všetci. Hlasovanie sa skončilo. Systém funguje. Takže je všetko v poriadku. Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. A je to stanovisko Eh, OK. Dobre. Eh, takže eh, zabezpečíme kolegovi, aby sa v jeho prípade to riešilo osobitne. A teraz hlasujeme o odporúčaní Európskej komisie o rokovania, k rokovaniam o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstvo. Takže kompromisný návrh 1. Kto je za? kto je e, proti, e, kto sa zdržal hlasovanie. Takže e, prijaté. Teraz v tejto chvíli prejdeme ku kompromisu 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, zamietnuté. E, pozmeňujúci návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 31, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? E, zdá sa mi, že je to prijaté, ale skontrolujeme to. Takže pozmenujúci návrh 31. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ešte sme e, preskočili 34. My sme odmietli 31, ale teraz musíme hlasovať o 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. áno, prepáčte, ospravedlňujem sa pani predsedajúca, je to, je to prijaté. E, ja som nevidela na svojom zozname jeden ďalší hlas, takže je to prijaté. A teraz prejdeme ďalej. E, pozmenujúci návrh 41, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 42, kto je za? prepáčte, pozmenujúci návrh 42. E, e, to sa, o tomto sa bude hlasovať ako o dodatku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ja by som to skontrolovala, prepačte. E, keď, mám, keď mi takto svieti slnko do očí, tak nevidím všetky ruky, takže overíme si to elektronicky. Hlasovanie sa začalo, pozmenujúci návrh 42. Hlasovanie sa skončilo. Takže e, je to zamietnuté. Je to parita. A teraz pozmenujúci návrh 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 55 za, proti Zdržali sa? Zamietnuté. E, pozmeňujúci návrh 57 za. Proti. Zdržali sa? Kontrola. A e, niekto mi to, áno, niekto mi to tu aj odporučil. Takže 57, elektronické hlasovanie, elekt- e, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie je skončené. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70, 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schvál, prijaté. A teraz Prejdeme ďalej. Takže pozmeňujúci návrh 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz prejdeme ďalej, a to konkrétne pozmenujúci návrh 96, to je, e, o tom sa hlasuje ako o dodatku, kto je za, kto je proti, e, zdržali sa, prijaté, 90, pozmenujúci návrh 90, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, Pozmenujúci návrh 103. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 108. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 112. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 110. Za? Proti? Zdržali sa? pretlačí, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté kontrola. Samozrejme, takže 110 si skontrolujeme. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Takže zamietnuté. Pozmenujúci návrh 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 114 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kontrola 114, kto je za? Prepáčte. Takže hlasovanie sa e, začalo, Ospravedlňujem sa pani predsedajúca a je to pozmeňujúci návrh 114. Hlasovali všetci, takže hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. Prepáčte, ospravedlňujem sa pani predsedajúca schválené. 115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 116. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 6 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz pôjdeme ďalej. Kompromis je to poznaniujúci návrh 119. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Je to prijaté, ale e, na žiadosť kolegu skontrolujeme, takže e, hlasovanie sa začalo, pozmeňujúci návrh 119. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Ste spokojní, áno? Dobre. A teraz 121. Máme tu veľa e, hlasovania, takže 121 za. Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 116, 117 za, proti. Prepáčte, ospravedlňuje sa e, pani predsedajúca. 111, 111, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 131. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 132. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 136. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 137. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz pôjdeme ďalej. Pozmenujúci návrh 146. A 146, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmaňujúci návrh 151. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 152 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 153 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 100 53 teda. E, hlasovanie elektronické, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté, prepáčte, oslovení sa pani predsedajúca. To je 153. 154 za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 156 za proti, kto sa zdržal, prijaté, 157, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 158 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 159, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže kontrola 159. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh kompromisný, e, kompromis 8. Kto je za, kto je proti, zažali sa, sprijaté. Pozmenujúci návrh 165, kto je za, proti, kto sa zdržal, kontrola. 165 kontrolujeme. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 167. Kto je za? Kto je proti?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 Kto sa zdržal? Zamietnuté. 180. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 181. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 184. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Kontrola. 184 kontrolujeme elektronicky. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Hlasovania prijaté. Pozmenujúci návrh 188. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Kontrola, elektronická kontrola 188. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. Poznajúci návrh 195. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 196. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 198. Kto je za? Proti? Prijaté? 199. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 201. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 203. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zdá sa mi to zamietnuté, ale ak si to chcete skontrolovať, môžeme. 203, elektronické hlasovanie. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. 207. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté spoločné hlasovanie 204-205, kto je za, e, proti, e, zdržali sa zamietnuté 206, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kontrola 206, hlasovanie sa začalo. Všetci hlasovali, takže hlasovanie sa skončilo. Prijaté. 208. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Malo by to byť ako v predchádzajúcom prípade prijaté. 212. Kto je za? Dve nebolo to isté, pretože e, moja skupina hlasovala ináč, takže preveríme 208. Máme tu teda žiadosť o kontrolu 208. Elektronické hlasovanie sa začalo o 208. Hlasovali všetci, hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. E, e, prepašte, lebo tu na skutočne to hlasovanie sa veľmi veľmi líši v jednotlivých prípadoch, to spôsobuje trošku zmetok. Takže teraz 212. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, hneď to skontrolujeme a nebude problém. 212. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Mm, chýbajú dva hlasy. Hlasovali všetci skutočne. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Prepašte, ospravedlňujem sa, pani predsedajúca. Zamietnuté. 213. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovanie? Zamietnuté. 215. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kontrola. 215. Elektronické hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 4. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 7. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 8. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 9. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. E, záverečné hlasovanie elektronické e, bez e, mien, bez hlasovania podľa mien. Takže hlasovanie sa otvor- začalo. Hlasovanie sa skončilo. Takže e, toto stanovisko je veľkou väčšinou schválené, takže pánu prezident, predsedo, predsedovi Buzekovi chceme no, poblahoželať. A to druhé hlasovanie. hlasovanie sa e, týka e, stanoviska, e, ktoré sa týka uzavretia zmeny z Dauhy Kielského protokolu k rámcovému dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy. Takže máme hlasovanie podľa mien. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci? Nie. Požiadala by som kolegov, aby doplnili hlasovanie. Teraz sa hlasovanie skončilo. A stanovisko je schválené. Tretí bod je hlasovanie. E, je to ústná e, otázka pre e, agentúru AC, takže hlasovanie podľa mien, elektronické hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Stanovisko je schválené. Ďalej ďalší bod hlasovania. E, je to správa kolegu Silíky Otisa, investícia pre rast a zamestnanosť podpora hospodárskej sociálnej zemnej súčnosti. Takže máme pre sebou všetci ten text. Máme tu kompromis 1. Takže kto je za? Kompromis 1, kto je proti? Zdržali sa prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 11 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh, ale skontrolujeme si 14, takže budeme si to, e, skontrolujeme si to elektronicky, pozmenujúci na 14, otvorené hlasovanie. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Pozmenujúci návrh 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Ak e, chcete, môžeme 15 e, skontrolovať. Elektronické hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. si návrh 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 17 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 18 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? overíme si to. pozmenujúci návrh 20, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo takže zamietnuté. Pozmenujúci návrh 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 2. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Ako viete, je to verzia, ktorú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 Pozmeňujúci návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 50. Kto je... Takže hlasovanie sa začalo, kontrolné hlasovanie. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Pozmenujúci návrh 52, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 51, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, držali sa prijaté. A teraz kompromis 5 e, po častiach. E, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa držal, prijaté. A teraz kompromis 6, e, opäť e, Oddelené hlasovanie po častiach, to je za prvú časť, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti. Takže elektronické hlasovanie, druhá časť kompromisného návrhu 6. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci, takže hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. Druhá časť je teda zamietnutá. A teraz 86, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 87. Ešte k 86. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Hlasovanie sa skončilo. Je to prijaté. Ako bolo zrejme, 87 Teraz sme na 87. Kto je za? Kto je proti? E, kto sa zdržal? E, elektronické overenie 87. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. 88. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 89 vypadlo, takže 89, prepáčte, ospravedlňujem sa pani predsedajúca, kto je za, kto je proti. Zamietnuté. Takže 90 bola e, 90 vypadla, takže o tom sme nehlasovali. Teraz 91, kto je za, proti, e, zdržali sa prijaté. 92, kto je za, kto je proti, kontrola 92. Hlasovanie sa začalo 92. E, tu vidím jedného člena SND navyše. No, takže hlasovanie sa skončilo tu hm, toto bolo schválené, takže teraz záverečné hlasovanie elektronické, prosím. Hlasujeme o celej správe. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Takže kolegovi Silikiotisovi blahoželám. A teraz prejdeme na ďalší bod. A teraz správa eh, kolegu Giereka ja vás chcem požiadať o maximálnu pozornosť, lebo ten hlasovací zoznam je pomerne zložitý vzhľadom na prepojenie tých jednotlivých hlasov, takže budeme hlasovať elektronicky, aby skutočne e, sme mali istotu, lebo sú tu hlasy, ktoré idú opačným smerom v niektorých prípadoch, takže pozmenujúci návrh 1, správa pána Viereka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. Pozmenujúci návrh 42. Kto je za? Kto je proti? Elektronické hlasovanie o 42. pozmenujúci návrh 42, hlas, elektronické hlasovanie. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Je to prijaté pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Mm, teraz hlasovanie v bloku 3 a 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz spoločne o skupine 43 až 117 je táto skupina pozmeňujúcich návrhov. Spoločne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, asi by bolo lepšie overiť to elektronicky. To je, to je tá skupina číslo 1, takže hlasovanie sa začalo. E, je tu jeden poslanec PPE e, navyše a SD takisto navyše. Takže teraz sa hlasovanie skončilo. Tento pozmenujúci návrh alebo táto skupina bola prijatá. A teraz ďalšia skupina pozmeňujúcich návrhov, dv, blok 2, 44 až 121. Tieto pozmeňujúce návrhy. 44 až 121. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Takže to je tá skupina číslo 2. A teraz e, pozmeňujúci návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže elektronické hlasovanie. Hlasovanie sa začalo e, o tomto pozmeňujúcom návrhu. Hlasovali všetci. Hlasovanie sa skončilo. Takže pozmeňujúci návrh Lange schválený. A teraz e, skupina 11 až 88, tieto pozmenujúce návrhy. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Elektronické hlasovanie od tejto skupine od 11 po 88. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Táto skupina je prijatá. ale vypadávajú návrhy 66, 67 a 106. A teraz skupina číslo 3. A to sú e, návrhy 44 až 98. Takže budeme o tom hlasovať hneď elektronicky, aby sme zamedzili nedorozumeniam. 43 až 98 hlasujeme elektronicky. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Takže táto skupina bola schválená, prijatá. A teraz budeme pokračovať ďalej 111 až 113 táto skupina pozmeňujúcich návrhov, lebo ako viete, ten hlasovací zoznam je postavený, tak, že e, tie e, pozmeňujúce návrhy e, DOS od 98 e, až po 11 sú vlastne schválené automaticky. Takže teraz prejdeme, tým, že sa schválil ten, tá schválila tá skupina 3, takže teraz budeme hlasovať o 111 až 113. To je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A teraz skupina 115 až 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz od, všetky tie ostatné vypadávajú a teraz 120. Pozmeňujúci návrh 120. Kto je za? Kto je proti? Kontrola. Skontrolujeme 120. Elektronické hlasovanie sa začalo. Je to pozmeňujúci návrh 120. Hlasovanie sa skončilo. Je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 43. Ten vypadáva, takže 6. Pozmenujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 62. E, Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmenujúci na... Ale skontrolujeme si pozmenujúci návrh 8, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Takže je to prijaté. To bola osmička. Pozmenil si návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenil si návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. si návrh e, 65 až 91. Táto skupina pozmeňujúcich návrhov, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. A teraz 12, pozmeňujúci návrh 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 71 až 106 do vedna, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. 113. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Kontrola. si návrh 113. 113. Takže 13. E, hlasovanie sa začalo. Všetci hlasovali.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 hlasovanie. Elektronické hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. 75. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 76. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Hm. Prijaté. A teraz 79 až 81. Táto skupina, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz 82, 83 do kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, kontrola 83. Elektronické hlasovanie sa začalo. Všetci hlasovali? Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. 84. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Kontrola. Pozmenujúci návrh 84. Elektronické hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 55. Prepačte, 85, pani predsedajúca 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 86. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kontrola. 87. Kontrolujeme. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci? Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Pozmenujúci návrh 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že sa od, zamietol, ale budeme si to musieť overiť. 93, e, elektronické hlasovanie, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 95, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A teraz 100 až 103 dovedná, to je za, proti, zdržali sa schválené 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 105, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kto, 15, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 17, e, kto je za, proti, zdržali sa, kontrola 17. Elektronické hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Hlasovanie sa skončilo. Takže zamietnuté. 17 zamietnuté. Pozmenujúci návrh 107 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz od 111 e, po 112 až 113, 111, 112, 113 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz 114, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 115, 116, 17 až 18, kto je za, kto je proti, kto sa držal, zamietnuté. A teraz 117, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz 114, 116 až 125, e, kto je za, kto je proti, e, zdržali sa zamietnuté 115, kto je za, kto je e, proti, 125. Pozmenujúci návrh 125, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A teraz 100. Takže skontrolujeme 125. Hlasovanie sa začalo. O 125. Všetci hlasovali, hlasovanie sa skončilo. Takže to bolo zamietnuté, ako sme už povedali, 122, 123 do vedna. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Kontrola 122, 123. Elektronické hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Hlasovanie sa skončilo. Takže prijaté. 126. Kto je za? Prepáčte, ospravedlňujem sa, pani predsedajúca, 126 vypadáva a 127, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? 124, kto je za? proti zdržali sa zamietnuté, 128 za, proti zdržali sa prijaté, kontrola 128, elektronické hlasovanie sa začalo, hlasovali všetci, hlasovanie sa skončilo, prijaté, 129, to je za, to je proti, zdržali sa zamietnuté, 130, kto je za, proti, držali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 18. Pozmeňujúci návrh 18 podľa môjho hlasovacieho zoznamu. Ale tu je žiadosť na kontrolu 130, takže to urobíme hneď. Elektronické hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté 130 je prijatý. Pozmaňujúci návrh 18 teraz. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. E, a teraz 19 a 26 e, dovedna a hneď to e, urobíme elektronicky, takže otvárame elektronické hlasovanie 10, 19 a 26. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Pozmenujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 21. Elektronické hlasovanie o pozmenujúcom návrhu 21. Hlasovanie sa začalo, hlasovanie, hlasovali všetci, hlasovanie sa skončilo. Prijaté. 22 teda vypadáva. A teraz 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Elektronické hlasovanie o 23. Áno, môžeme príjmať e, stávky. E, hlasovanie sa e, skončilo a je to zamietnuté. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Takže teraz 26, 28, 29. Tieto, o týchto sa hlasovať nebudú, nebude hlasovať, takže až e, pozmenujúci návrh 30. Ten takisto vypadáva 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, ďakujem vám, e, pán kolega, za spoluprácu, ale teraz mi to neposlúži Mm, takže 31 bola schválená. 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. No vote. Takže pozmeňujúci návrh 38 e, e, kolegyne Rivazy. E, hneď budeme hlasovať elektronicky o 38. Hlasovanie sa začalo. 38. Hlasovanie sa skončilo. Jeden e, poslanec PPE je tam navyše. Môžete to skontrolovať? Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 39. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. E, pozmenujúci návrh 40 Benson kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 41. <clears throat> Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zdá sa mi to prijaté, ale hovoríme si to elektronicky. 41. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali všetci. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. Takže záverečné hlasovanie elektronické. Takže pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Návrh bol prijatý. Kolegovi Gierekovi blahoželáme. Ďakujem vám. Hlasovanie sa skončilo, bolo to trošku komplikované, ale ďakujem vám za spoluprácu. Asi si dáme pár minút teraz, aby sa mohli e, vzdialiť tí, ktorí teraz musia odísť. <clears throat> Prosím veľmi rýchlo. Dziękuję. Please, I ask my colleague. Takže prosím, chcem vás požiadať o spoluprácu a požiadať tých, ktorí musia opustiť miestnosť, aby tak rýchlo urobili. Ďalším bodom programu je dôležitý bod, takže prosím, uvoľnite priestor, ak máte potrebu odísť čo najrychlejšie. Procediamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno che riguarda. programu je stanovisko pani Van Bremt o Európskom fonde pre strategické investície. Chcela by som vám stručne pripomenúť niekoľko vecí, ktoré, myslím, poznajú všetci, ktorí sem pravidelne chodia. V prvom rode sme mali, v prvom rade sme mali okolo 500 pozmenujúcich návrhov. To je veľmi veľa návrhov, ktoré prišli od našich kolegov. A ako viete, tento výbor je pridruženým výborom podľa článku 54 s výborom pre ekonomické a peňažné otázky a preto zohrávame dôležitú úlohu pri tomto právnom predpise. Chcem sa poďakovať čo najsrdečnejšie, najúprimnejšie spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla, ako aj za jej úzku spoluprácu s tieňovými spravodajcami Všetci sme dobre spolupracovali, aby sme sa dostali do tohto bodu. Teraz by som dala slovo pani Van Bremt, aby sa vyjadrila a aby nás tu na, e, aktuálne informovala. Potom dám slovo tým, ktorí sa chcú vyjadriť. Takže Katlín, nech sa páči. Ďakujem pani e, predsednička. Naozaj si vážim vaše slova vďaky ktoré ste adresovali tieňovým spolupracovníkom, asistentom, pretože chcem zdôrazniť, že sme mali skutočne, pracovali sme pod veľkým časovým tlakom a musím povedať, že som troška znepokojená, aby sme sa dostali, bála som sa, že sa nedostaneme do cieľa s dobrými kompromismi a myslím, že nemusím opakovať kolegovia, že my sa snažíme len dosiahnuť dohodu v rámci nášho výboru, to je jednoduché, nie? Tých vyše 500 pozmeňujúcich návrhov v našom výbore, to by sme zvládli, ale my potrebujeme nájsť dohodu počas chodu aj s ostatnými výbormi, pretože všetko súvisí so všetkým. My máme naše kompetencie, ale tie nič neplatia, ak sa nedohodnete napríklad v otázke financovania, grantov s výhradnou kompetenciou výboru pre rozpočet, pretože my potrebujeme koherentné stanovisko parlamentu, inak by sme nemohli začať dobre rokovať a ak by sme nemali takúto koherentnosť v našom postoji ako parlament, Takže dovolte, aby som sa zaoberala hlavnými politickými líniami a nie detailami každého pozmenujúceho návrhu. To je nemožné. Takže tie hlavné politické línie, na to sa musíme zamerať. Ako som vždy povedala, máme výhradné kompetencie a využívajme ich. Buďme v tom zásadovi, dosiahneme dobré dohody a to sa dá dosiahnuť. Takže to je tá dobrá správa. Ale E, pozmeňujúcich návrhov bolo veľa, ale dá sa dosiahnuť um, prierezové stranické dojednanie. Takže začala by som s financovaním. Hovorili sme o tom aj s komisármi, s Mojtencom a Katajnenom, ktorí nám veľmi nepomohli, musím povedať, ale možno nám pomôžu, keď budeme hlasovať potom o tom a určili sme líniu v ITRE, v INTRA, v rozpočte ekonomie a podobne. A dobrá správa je, že keď sme si pozreli naše pozmenujúce návrhy a roz, návrhy ekona buď, a musím povedať, že nie všetky som si ešte prečítala, ale prečítam si všetky, nebojte sa. Počula som, že ich je tam 1400 z ekona buď a bač, takže Dobrá správa je, že to nie je spochybňované ani v našom výbore, ani v iných výboroch a jednoducho sa musíme pozrieť na článok 8, aby bola spolupráca z Ekona Bač e, do, dojednaná, ale tu som optimistická. Druhá veľmi dôle, druhý veľmi dôležitý článok pre nás je, ktorý našou výhradnou kompetenciou je článok 5, e, odsek 2, 5.2 a tam sú tri hlavné prvky. Prvý, prvá je zabezpečiť, že máme dobrý zoznam všetkých kritérií a odvetví, kde chceme podnikať, energia, infraštruktúra, všetko, čo súvisí s obnoviteľnými, digitálna agenda, výskum a vývoj. A snažili sme sa určiť dobrú líniu so zohľadnením E, želaní alebo priorit politických skupín, potom kritéria oprávnenosti, pretože nestačí len povedať, že toto sú tie hlavné línie. Musíme mať ešte aj istotu, že to je že máme dobré zarámovanie toho, čo je možné v rámci investícií. A to zarámovanie, to zakotvenie sú európske politiky, európska politika e, klíme a ďalších oblastiach, je tým rámcom investícií alebo zakotvením investícií. A tam zatiaľ sme nedosiahli dohodu. Kde nemáme dohodu, je dohoda o vyhradení prostriedkov. Ja som navrhovala len jedno vyhradenie, earmarking, nie dve, nie tri. To je veľmi špecifická oblasť, to je NG efficiency, ale máme rôzne pozmenujúce návrhy viacerých politických skupín ktoré sa snažia presadiť takýto prístup. To by bola moja politická línia, ale ja viem, že sú tu otázky. Potom je tu ďalšia otázka takéhoto vyhradenia, ktorá sa týka malých a stredných podnikov. Koľko grantov EU a grantov EIB a e, EFSI pôjdu do týchto malých a stredných podnikov? Možno, že čo to dokážeme skombinovať. V tomto výbore väčšina ľudí by chcela mať dôraz na malé a stredné podniky. Myslím si, že aj to je potrebné, ale musíme zaručiť, že nedáme biankošek EIB. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Súvisí to s dobrým riadením, je to veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aby sme my ako parlament určili línie, toho, kam majú investície všeobecne smerovať. A je to veľmi dôležité a pokiaľ ide o spravovanie, tak mám tu pozmenujúce návrhy a chcem navrhnúť, aby sme išli v tom istom duchu, ako je návrh Ekona Buč a išli cestou delegovaných aktov a kombinovali to s tým, že dohody medzi EIB a komisiou sa môžu týkať len technických otázok a nie obsahu. To som veľmi pevne zdôraznila, že obsah má byť v nariadení o tom, kam budú smerovať tie investície. Taktiež sme už mali dve technické rokovania s asistentmi a odbornými pracovníkmi, Mnoho kompromisných pri, eh, pozmeňujúcich návrhov sa pripravuje, práca ide dobre a chcem vyzvať kolegov, aby tento týždeň sme tvrdo pracovali, pretože máme veľa, veľký časový tlak. Tento týždeň musíme dosiahnuť kompromisy. Som to aj budúci týždeň, ale počula som, že sú problémy, že je to taký kombinovaný bielo-zelený, neviem aký týždeň a potom je úplne zelený týždeň a potom musíme hlasovať. Takže chcem vás požiadať, aby sme všetky možné kompromisy dosiahli už tento týždeň. Prosím vás o vašu flexibilitu, nech zachádzajte veľmi do detajlov, to, tam sa nikam nedostaneme. E, držte sa hlavných politických línií. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Katlin. Takže veľa sa spravilo, ale ešte veľa je toho pred nami, ak správne rozumiem. A prejdime teraz k tieňovým spravodajcom. Najprv pán Ilar za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem veľmi stručný. Najprv chcem povedať, že sa chcem poďakovať spravodajkyni ktorá pracovala veľmi dobre a to, čo je veľmi dôležité, je veľká bojovnička. A chcem ju ubezpečiť, že budem stať pri nej v tomto boji, pretože ide o to, či dostaneme alebo nedostaneme tieto peniaze. A teraz musíme o to bojovať a chcem vás ubezpečiť, že nech už budete robiť čokoľvek, naša skupina vás podporuje. EPP súhlasí s prístupom ročného rozpočtu na tento Európsky garančný fond. A rozdiel medzi našim postojom a komisiou, že nechceme mať to cez e, zníženie v horizonte, chceme vylúčiť možnosť, aby sa tieto programy e, rozmelnili, pretože dobre fungujú rozpočtový orgán by sa nemal zaoberať len e, záväzkami v rámci okruhu 1. To už máme aj pre tú flexibilitu, to je ten celkový rozpočet. A my by sme mali nájsť riešenie, tak ako sme ho našli aj v minulosti. Viac peňazí na inovatívne SMS a midcaps, tak si myslím, že súhlasíme s tým, že treba žiadať viac peňazí na aktivity podľa FCPI IFC má dostať 2,5 miliardy, aby sa mohlo, aby boli peniaze pre malé a stredné podniky a my keby by sme chceli ďalšie 3 miliardy na tieto účely. Existujúce nástroje sú vystavené veľkému dopytu, dvojnásobok toho, čo máme a projekty majú veľký leverage pre E SM e, pre malé a stredné podniky 1 ku 18 až 1 ku 80. To bola veľká vec v horizonte 2020 a pre celkovia to zastrešenie rastu a zamestnanosti v Európe. Ako vieme, MSP v Európe majú, nepri, nemajú dostatok peňazí a my by sme im mali pomôcť a nevypíšľať ďalšie prekážky. Tvorivé odvetvia, tu by sme chceli poukázať na to, že tvorivé odvetvia IKT E, infraštruktúra sú dôležité. To je spoločný prístup viacerých politických skupín a je to naša základná politika, ktorá neslúži len jednému odvetviu. To je zásadná základná otázka pre tento výbor. Žiadne spolitizovanie riadenia FC. FC má riadne fungovať, e, reagovať na trh, e, projekty musia byť ekonomicky životaschopné a financovateľné E, vysoké riziko ale neznamená, že takéto projekty by nemali byť podnikateľským prípadom. Musíme mať jasno, ktoré projekty a kde sa majú financovať a aké konkrétne odvedvia majú byť zahrnuté. Mali by sme sa za, snažiť zabrániť E, takému prístupu Vianočného stromčeka. Mali by sme byť veľmi konkrétni, špecifickí, ale pritom tie oblasti by mali byť široké a mali by sme sa zamerať najmä na kritéria oprávnenosti, inak nebudeme úspešní. Ak budeme veľmi podrobní, stratíme a potom nezískame spoločné stanovisko v parlamente. A posledná otázka, delegované akty Myslím, že potrebujeme delegované akty pre dohodu o FC, ale aj v budúcnosti pre investičné zásady, ktoré má vypracovať riadiaci výbor. Je to dôležitá časť pre záruky EÚ a ich implementáciu. Takže nechoďme veľmi do detajlov, nehrajme sa s vymenovacími postupmi. Delegované akcie 1 o konstrukcii 1 investičných zásadách. A inak si myslím, že totiž nevyhráme tento boj. Ďakujem. Ďakujem, pán Eller. A teraz pôjdeme ďalej. E, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem sa najprv poďakovať pani spravodajkyni, hovorí pán Tošenovský. E, naozaj to množstvo pozmeňujúcich návrhov je obrovské a tá práca je viac ako dramatická a mali by sme sa preto zamerať na články, ktoré sú v kompetencii našho výboru, aby sme veľmi nenafúkovali ešte aj tak e, viac to pole, ktoré je aj tak zložité. Pokúsim sa stručne, odkiaľ by mali prísť peniaze. Zdá sa, že články 18 a 19 sú podporované jasnou väčšinou kolegov z ITRE. E, taktiež si myslím, že by sme nemali zasahovať do programu CFA Horizont, pretože tie sú veľmi dobre pripravené, už fungujú a nemali by sme komplikovať situáciu. Potom je tu ďalšia otázka. Otázka je, odkiaľ vziať peniaze. Tu by som chcel zdôrazniť, že naša politická skupina ECR je proti otvoro, ot, otváraniu viacročného finančného rámca. Sme proti jeho otvoreniu a spolu s ďalšími kolegami si myslíme, že sú nebezpečné zásahy do týchto zložiek, ktoré súvisia s koheznou politikou, pretože by sme znovu otvárali veľmi zložitú oblasť a mohlo by dojsť k ohrozeniu už dohodnutých smerov. Kam majú investície smerovať? To je podľa nás naša výlučná kompetencia a nemali by sme premrhať túto šancu a mali by sme najmä investovať do energetickej digitálnej infraštruktúry a výskumu a inovácií, ako viedla pani spravodajkyňa. Ja tam s ňou naozaj úplne súhlasím. Ale súčasne si nemyslíme, že by sme mali tento stromček, tento vianočný stromček priveľmi zdobiť. Odporúčam, aby sme zostali vo všeobecnejšej rovine aby sme neuzatvárali možnosti vstupu e, zaujímavých projektov. Nesúhlasím s e, earmarking. Nemali by sme blokovať prostriedky pre určitú e, oblasť. To hovorím o tom vyhradzovaní prostriedkov. A tu by sme sa mali spoliehať na výbor, ktorý by sa týmto profesionálne zaoberal. Samozrejme s veľkou podporou malých a stredných projektov, aby tieto investície boli pre nich dostupné. Musíme určiť jasné minimálne kritéria a tu som opäť za jasnú štruktúru, tak ako to hovoril kolega Eller. Bol to veľmi rozumný návrh a riešenie rady ešte raz sa chcem poďakovať pani spravodajkyni a som max- pripravený maximálne pomôcť, lebo všetci si uvedomujeme, aká je zložitá táto situácia, či z hľadiska času alebo objemu práce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene Alde a Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia. Hovorím v mene našeho tieňového spravodajca, ktorý sa ospravedlnil a nemôže prísť. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za jej prácu a prácu jej týmu. Je to naozaj veľmi impresívne. Vieme, že čas je veľmi tesný a obsah veľmi bohatý. V minulosti nie, sa uskutočnilo niekoľko rokovaní medzi tieňovými aj technickými pracovníkmi. Dnes budeme pokračovať. Vývoj ide správnym smerom. Nechcem sa tu zaoberať detailami, ani kolegovia o tom nehovorili, ale chcem len zopakovať tie hlavné línie, ktoré sú pre dôležité. Začnem s tým, čo nás všetky, čo sa nás všetkých týka ako skupine ITRE, odkiaľ prídu peniaze. Podporujem predrečníkov v tom, že rozpočet nemá byť z e, CF alebo Horizon 2020. Aj Európsky dvor auditorov pochybuje, že či by to bol dobrý nápad. Peniaze treba nájsť v iných častiach a určite je v rozpočte EU na to veľa miesta, napríklad nevyužité fondy, rozpetia a podobne. Potom sa pýtame aj na to, že na čo chceme peniaze vynaložiť. A toto je zásadná otázka pre skupinu ALDE. Vytvoríme fond, kde chceme pritiahnuť čo najviac súkromného kapitálu a povieme im, ako majú oni vynakladať peniaze. Myslíme si, že ak chceme, aby tento fond fungoval a kontrolovať kapitál, ktorý chceme pritiahnuť, nesmieme byť prevný, preskriptívny v našom nariadení. Myslím si, že musíme mať jasné kritériá ciele, ale nesúhlasím s tým, že musíme začať vyhradzovať naše prostriedky a povedať investorom, kde majú investovať. Ak môžu investovať do zaujímavého projektu, či je to doprava, energetika, digitalizácia, mali by mať e, túto možnosť výberu, ak je to v súlade s našimi cieľmi. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, je governance, spravovanie, riadenie. Mali riadiaca rada, investičný výbor by nemali byť politické štruktúry, mali by byť depolitizované, mali by sa zobrať len tým najlepším využitím peňazí v konkrétnych projektoch. Znamená to, že musíme nájsť správnu rovnováhu pre účasť členských štátov a ich bank na podporu rozvoja. Tá, to diskusia nie je len ideologický boj politických skupín. Teraz je o viac. Musíme sa snažiť e, vyrovnať s krízou a e, pritiahnuť kapitál, aby znovu začal prúdiť. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme zaručili, že FC bude funkčné a som presvedčený, že ak sa dohodneme na štíhlej štruktúre riadenia a budeme mať dobré informácie o tom, kde je najlepšie investovať. Určite sa nám to podarí. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za zelených pán Turmas. V prvom rade sa chcem poďakovať kolegom za prácu, ktorú odviedli. Naozaj je to úžasné, ako ste rýchlo dokázali spracovať toto kvantum pozmenujúcich návrhov a dosiahnuť politický kompromis. Jedna z našich hlavných tiem je ochrana e, rozpočtu pre výskum. Myslím si, že komisia sa veľmi míli, keď chce zničiť niečo, čo sa ukazuje ako, rozpočt, ako naj, roz, najslubnejší rozpočtový riadok a veľmi sa teším, že v tomto sa všetky politické strany zhodujú a že sa chceme postarať o to, aby sa tento riadok neškrtol. Potom tu máme otázku technickej pomoci a aká je jej realita. Ja som sa znovu pozrel na to, čo komisia navrhuje a komisia hovorí veľa o ďalšej technickej pomoci, ktorá je potrebná, ale keď si pozriete tie čísla, tak pridávajú len 20 miliónov na to, čo už existuje pri technickej pomoci. Ak potom poznáte určité programy, ktoré sa realizovali v minulosti, tak viete, že 20 miliónov na technickú pomoc EIB znamená tým 10-15 ľudí, bodka. Takže my sme robili projekty s rozpočtom e, technickej pomoci z EIB okolo 100 miliónov a nakoniec to vytvorilo 10 až 15 ďalších odborníkov v EIB. Ja si teda nemyslím, že technická pomoc je je vlastne len e, rečou, rečičkami komisie, ale realita za tým je niečo celkom iné a to treba riešiť. To je relevantné a chceme mať istotu, že peniaze sa nakoniec dostanú do odvetví, kde máme dynamiku, kde sú malé, stredné, inovatívne firmy. Takže ja nezdielam prístup ECR a liberálov byť proti tomu, aby sa prostriedky vyhradili pre MSP. Ja myslím, že potrebujeme to mať takto urobené, pretože ak nebudú tieto prostriedky vyhradené, a nebude dostatok technickej pomoci, výsledkom bude, že MSP nedostanú tie peniaze, e, a ďalšie odvetvia, kde vieme, že máme veľa pridanej hodnoty, taktiež to vieme z predchádzajúcich programov, je energetická účinnosť. To je oblasť, kde máme 50 až 60 miliard chýbajúcich investícií. To hovorila komisia EIB a ďalší. Vieme, že tam tieto prostriedky chýbajú a vieme, že existujúce fondy, ktoré sme vytvorili pred 5 rokmi, ako napríklad Európsky fond energetickej účinnosti, ktorý úspešne spravovala Deutsche Bank, bol fond, ktorý dokázal z 200 miliónov vytvoriť niekoľko miliard investícií a takisto aj niektoré fondy pre MSP riadené EIF majú takúto výnosnosť 50+, plus, tak tá ďalšia oblasť, kde máme takýto veľký priťahujúci um, efekt, je MSP a preto si myslíme, že potrebujeme e-marking a to je MSP a energetická účinnosť. A energetická účinnosť znamená veľký plus pre východnú a strednú Európu, pre tie krajiny, kde obyvateľstvo má nízky príjem a ceny energie sú liberalizované. A posledná vec, ktorá sa týka governance, riadenia, spravovania, aj my si myslíme, že musíme určiť veľké kritéria toho, kam pôjdu peniaze a potom potrebujeme e, sa ďalej e, snažiť o to, aby sme videli, čo robia EIB a ďalší. Takže podporujeme prístup delegovaných aktov. Ak by sme to neurobili, tak by sme dali len biankošek komisii, a nevedeli by sme, čo sa naozaj deje a čo sa dohodne. Ďakujem. Ďakujem. Nie. Ďakujem pani Jans Zague. Ďakujem, hovorím v mene kolegyne Paloma López Fuja, ktorá tu dnes nemôže byť a chcem sa tiež najprv poďakovať eh, tieňovým spravodajcom aj spravodajcovi za eh, celý ten postup a za rýchlosť a viete, že eh, mimoriadne kriticky sledujeme a vnímame tento program od začiatku. my si myslíme, že to je nepriateľné a tiež mimoriadne ťažké, že sa majú dávať verejné záruky za súkromné investície v týchto časoch a um, keď e, ešte navyše sa e, Rusia alebo ohlasujú verejné investície, ja si myslím si, že tento bod sa úplne ignoruje a e, my máme časy, v ktorých môžeme povedať, že PPP je oveľa drahšie pre daňových poplatníkov a práve v časoch nižších úrokov je to nepriateľné a my okrem iného ehm, budeme e, zajtra ehm, organizovať e, konferenciu na túto tematiku. No a ešte pár bodov. Pre nás je e, veľmi ťažké rozhodovanie o tých projektoch. E, ako má to konanie prebiehať, e, podľa nás e, je ťažké, že sociálni partnery do toho nie sú zapojení a aj Európsky parlament je z toho nechaný. Takže v zásade máme rozhodovať o tom, že ako majú prebiehať tie konania vo výbere projektov. A ďalší pod my rovnako ako aj zelení kolegovia sa domnievame, že E, musí e, to byť e, účelo viazané na energetickú efektívnosť. Nemôžeme ďalej rozširovať len energetický trh, ale musíme sa aj zasadiť o ďalšie úspory a tiež musí, chceme, aby toto zohralo príslušnú úlohu aj v členských štátoch. Ďalší bod je, že keď si pozrieme na členské štáty, tak vidíme, že sú tu veľké sociálne rozdiely a že práve sociálna a regionálna kohezia ehm, potrebuje osobitnú podporu a my si nemyslíme, že betonové projekty a ďalnice ehm, ehm, majú byť podporované, ale je dôležité, aby sme investovali do sociálnej kohezie, aby sme takéto projekty podporovali. A okrem toho, v našich poznačných návrhoch vidíte, že tretina tých prostriedkov by byť zviazaná na malé a stredné podniky. E, ináč e, nemôžeme e, to prijať, ak by to nebolo účelo viazané z jednej tretiny na malé a stredné podniky, tak to je úplne jasné. No celkovo tento program považujeme za hru vodu, ktorou Stále sa musíme pýtať tú otázku, že odkiaľ tie peniaze majú pochádzať. My sme presne proti tomu, aby z horizontu 2020 boli odobraté tie prostriedky a to pakový efekt nenastane, pretože tie um, ehm, prostriedky sú nutne potrebné v tom programe Horizon 2020 a nevidíme to tak, že keď sa um, vložia do súkromných investícií, že ich budú môcť lepšie s nimi nakladať e, a upraviť to ako v verejnej sfére. A takto vidíme tú problematiku a nevidíme, že by to prispelo ku konjunktúre v Európe. Takže teraz sme skončili e, tento zoznam a teraz e, budeme pokračovať ďalšími členmi komisie. Ale teraz dávam slovo kolegyni Pilar de Castillo. Ďakujem pekne. A ja by som rada začal rovnako ako ďalší kolegovia a to, že sa chcem zablažovať spravodajkeni nielen za všetku tú prácu, ktorú robila, tá bola obrovská, ale aj za e, veľmi e, komplexné vystúpenie, ktoré prednesla na začiatku aby sme mohli pochopiť všetky hlavné zložky a ich e, súvis. A ako som hovoril, ako kolega Ler e, vyjadril v mene PP, e našu pozíciu, to je jasná, a to nesiahajte na horizont a mm, sústredite sa na všeobecný rozpočet. No, pre budúcnosť myslím si, že kam sa majú oberať tie peniaze, e, hlavná téma pre ITRE, alebo hlavná časť teda témy pre ITRE je, že môžeme mať e, debatu, aký podiel účelov viazania môžeme mať. Môžeme mať široké účelové viazanie, môžeme mať podrobné účelové viazanie a to môže to byť e, taký vianočný stromček, mali by sme mm, tu zaviesť e, isté náznaky a to je o malých a stredných podnikoch e, a chcem tu uviezť dôležitosť prvej časti článku 5 čo sa týka prepojenia elektriny a to je cieľom pre Európsku úniu, ako to ohlásila rada minulý oktober, ale ešte nedávnejšie minulý týždeň. Takže niektoré pozmeňujúce návrhy toto zdôrazňujú a po druhé, myslím, že mali by sme tiež zoširoka zohľadniť jeden umočňujúci faktor, a to IKT. IKT aj v oblasti energie je to nezvyčajný, mimoriadný, nevyhnutný um, umocný faktor, aby sme mali lepšie riadenie spotreby elektriny a zároveň tiež musím zdôrazniť v niektorých pozmicových návrhoch, že sme mali to zohľadňovať pretože účelové viazanie e, v niektorých oblastiach e, je veľmi široké, aby sa to tam zahrnulo ako usmrnenie. Pilar, la parola la kolega Moody, prego. Ďakujem, Pilar. Kolegyňa Moody má slovo. Thank you. Uh, yes, I... Ďakujem ja chcem pridať e, e, moje blaželenia. Ďakujem Katalín za prácu, ktorú ste urobili a e, ktorá mi ešte ostáva. A pre rozpočtový výbor je tam ďalších 1400, ktoré musí zvládnuť. E, podali sme na rôznych forách, že ako e, veľmi e, vítame investičný fond a ako e, si uvedomujeme, že je tu potreba eh, pre tento investičný fond, ale nie je to samoučelné a ehm, preto je dôležité, aby sme to mali úplne jasno a súčasť toho rozpočtu EU, ktorý sa teraz plní, je eh, rozpočet horizontu 2020 a skutočnosť, že je to súhlas medzi politickými skupinami a výbormi o tom, že treba chrániť e, tento rozpočet a aby sme e, e, neplenili rozpočet, ktorý už funguje a je tu tento súhlas medzi skupinami a myslím si, že to je výrazný hlas a je chyba, že v tejto fáze nemáme prúznosť a my je dôležité, aby sme držali svoju líniu a je dôležité e, to, čo FC e, plní, nemôže byť len o infraštruktúre. Sú tu niektoré dôležité veci o infraštruktúre, musí to byť aj v našej budúcnosti a je to o tom, aby aj e, bola správna štruktúra riadenia a je treba, aby v investičnom pláne v sme zabezpečili, že budeme budovať ekonomiku pre budúcnosť, či už to je pre cez kultúru alebo IKT, alebo osobitne cez výskum a vývoj, okrem toho, čo sa robí cez Horizont 2020. Takže riadenie je kľúčové, aby sme to správne zvládli na papieri a prostredníctvom eh, regulácie. Katlin dobre zúraznila, ja s tým súhlasím. Grazie, la parola ora kolega Te... Ďakujem a teraz dávam slovo, slovo eh, kolegovi Salde. It, uh, uh... Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s tým, čo kolega Frederik Fradle podal a teda budem stručný najprv Eh, cením si slova eh, spravodaj eh, kine a viem, že je to náročné a tiež si cením tú otvorenosť, s ktorou ste sa vystavili voči tým podnetom z politických skupín ďalších. Chcem zvorazniť, že FC je už dlho asi najdôležitejší projekt Európskej únie a to nielen ako finančný nástroj, ale ako politický projekt. Ak e, zlyham tentokrát, e, tak to e, bude silný úder voči dôryhodnosti Európskej únie a preto my ako európske inštitúcie to musíme urobiť správne. A aby sme to urobili správne, potrebujeme ustanoviť dostatočnú dôveru pre tých, ktorí budú investovať, teda v prvom rade súkromných investorov. A to je ten dôvod, prečo chcem zvrazniť, čo už bolo povedané že by sme mali sa snažiť e, u všetkých e, inštitúciou, aby tam boli čo najmenej politických zásahov do toho systému, pretože ak to preženieme, e, tak potom súkromní investori budú prichádzať o dôveru, budú strácať dôveru. A na no, je absolútne závisíme, takže v tomto ohľade by sme sa mali zamerať čo najlepšie prostredie pre investorov a preto musím e, zvrazniť z e, niečo, čo sme zanedbali v našich vyhláseniach, že toto je pre nás jeden z troch pilierov e, Junckerovho plánu a možno to je ďalšie dva piliery, e, možno nie sú. Sú možno asi rovnako dôležité. A preto sa chcem e, zdržať e, z účelového viazania pre akékoľvek účely v percentuálnom vyjadrení a e, kolegovia správne povedali, že máme isté priority a ja s tým súhlasím, takže určite malé stredné podniky a začínajú to podniky, ale myslím, že môžeme nájsť e, jazyk, ktorý jasne ukáže, že takýto dôraz, e, to vidíme my, chceme investovať hlavne do rýchlo rastúcich oblastí a ja by som sa zdržal použitia percent, lebo ako náhle začneme s percentami, každý bude mať svoju predstavu a začneme vyjednávanie a potom to bude skôr politická práca. A teraz posledná pripomienka je, že odkiaľ majú prísť peniaze na zároke. Ja tu chcem len zvorazniť eh, ten konsenzus, eh, ktorý sa domňa, že tu máme ani CEF, ani eh, z horizontu, ani z tých dôvodov, ktoré už boli spomenuté. Ešte jeden dôvod, uvediem, CEF je na úplne iný druh projektov ako FC CEF je pre projekty ako napríklad cez európske siete, ktoré zvyčajne e, nemajú návratnosť na investície, z investícií. Takže nechápem, prečo komisia e, s svojimi vedomostiami navrhuje niečo, čo nemá logiku. Nehovoriac o tom, že CEF e, bol z časti zriadený financovaním kohezných projektov a máme tu ešte politický problém a to, že príjemcovia koznej pomoci, tie štáty e, by proti tomu odporovali. Takže prosím, zohľadnite aj tú moju prvú pripomienku a želám vám veľa šťastia a budem vám k dispozícii, aby sme uspeli. La parola a Madame Rodriguez Piniero, prego. Ďakujem. Ďakujem pani Rodriguez Piniero. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa pridám k blaželeniu spravodajkyni za jej e, výbornú prácu a ešte jej ostáva ďalšia práca vykonať a bude mať našu spoluprácu a podporu. A musím povedať jedno, na čom sa všetci zhodneme, a to je, že je potrebné, aby sme nesiahali na rozpočet Horizontu 2020, aby sme ochránili. A len v tento zmysle chcem e, povedať, že je dôležité, aby sa e, výraznila jednota všetkých politické skupiny a celého parlamentu v tejto veci, lebo myslím, že tlak, ktorý e, bude mať bude značný a e, v jednote bude mať oveľa väčšiu silu. Chcem sa sústrediť moje vystúpenie na dva aspekty pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložila s ďalšou skupinou poslancov a tie sa odvolávajú na jedno, jej strane na riadenie a na druhej strane na to, čo chceme robiť. Nielen e, na to, že aký druh projektov a akým druhom e, podnikov. E, čo sa týka tohoto riadenia e, treba naliehať na transparentnosť a si myslím si e, hlavne, že na kritéria, ktoré sa majú aplikovať, aby e, parlament si ich uvedomil, aby sme e, my poznali e, kritéria a dôvody pre odmietanie e, projektov, ktoré budú predložené do hodnotenia. A tiež je dôležité, aby sme sa zhodli nielen na tom, v akých e, typoch projektoch a činnostiach e, sa e, budú tieto realizovať, ale aj v akých druhoch podnikov sa budú realizovať. Nemôžeme e, prestať e, obhajovať podniky, ktoré <coughs> obhajú rovnosť rodovú, platovú a zároveň aj preverovať či fondy, ktoré dávame na projekty uplatňujú kritéria e, rovnosti a sociálnej zodpovednosti podnikov, čo my obhajujeme. Preto žiadam, aby v tomto zmysle sme zohľadnili tie prvky, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Ďakujem, kolegyňa Karic má slovo. Uh, Ďakujem, uh, pani predsednička. Chcem zablažovať spravodajkyni úloha je ťažká, hlavne keď sa blíži Veľká noc. A chcem uviesť e, jednu pripomienku k tomu, čo povedal Christian Eller, a to o riadení. Vlády musia byť pod dohľadom e, parlamentov a tieto musia byť zaangažované. A a ako kolegovia hovorili, FC je záručný fond e, v objeme 8 miliard a dúfame, že to pritiahne 300 miliard súkromných peňazí. Predstavte si, že súkromné peniaze budú vkladať tam, kde politici robia rozhodnutia. To nie je reálne našim prvotným účelom by malo byť určovať pravidlá a spustiť hru. Takže aby som usmernil e, myšlienky o tom, že tu máme mať e, politické zaangažovanie sa vlád, tak tomu chcem povedať, že my by sme mali určiť pravidla hry, ale potom nechať tú hru prebiehať, pretože Našim účelom je pritiahnuť súkromné peniaze a keď nepritiahneme súkromné peniaze, tak e, táto práca je zbytočná a to nie v nikoho zaujme. E, Mrs. Morano, prego. Oui, merci, madame la présidente. Euh, je... Ďakujem, pani predsednička. E, ja sa budem podelať na blahoželaní Katalín. Ďakujeme jej za túto prácu a za rozpracovanie našich vizí. Tento fond je veľmi dôležitý a potrebujeme aj nové peniaze. Vieme, že um, táto mana je vyhľadávaná vzácna, musíme ju podporiť. Musíme podporiť naše podniky a investície v jednotlivých územiach. Je to fond, ktorý je otvorený národným bankám a verejným inštitúciám vo vlastne vlastníctve členských štátov mali sme tiež dať možnosť územným celkom, ktoré majú svoje rozpočty, aby sa pripeli k projektom k ktoré sa budú realizovať e, a regióny vo Francúzsku majú v kompetencii ekonomický rozvoj. A bolo by podľutovania hodné, keby sme im to neumožnili. Tie regióny už sa podielali na investíciách a my by sme takto sa pripravili o možnosti, ak e, si to budú prijať. Takže ja by som si prijal, aby sa to rozšírilo aj na územné celky štátov a to stačí v článku 19 doplniť na to tri vety, aby sme do strategického investičného fondu si nezatvárali dvierka, aby sme získali túto nevyhnutnú podporu, ktorá často bude vhodným doplnkom pre podporu projektu, aby mm, poslúžila celej Európe. A ja mám na mysle jeden projekt a ten sa týka ťažko financovateľnej infraštruktúry pre ekonomický rozvoj východu Francúzska v strede Európy. A to dať možnosť umelým územným celkom by bolo zmysluplné, hlavne v decentralizovaných štátoch. Teresa Griffin, prego. A teraz kolegyne Teresa Griffin, prosím. Ja som len opäť povedať e, skutočne, že len veľmi chcem poďakovať Katlín za e, jej prácu, ale aj to politické vedenie je neuveriteľné, že sa nám podarilo skutočne e, pristúpiť k tomu naprieč všetkými tými politickými skupinami, naprieč celým výborom. A to je strašne dôležité, pretože e, tu ide o ochranu horizontu 2020, ako povedali kolegovia. A pokiaľ ide o to, kam tie peniaze idú, už e, treba zabezpečiť to, že pokiaľ ide o správu, e, tak tie inovatívne a lokálne projekty, ktoré majú skutočnú pridanú hodnotu pre miestny hospodársky rast a vedú k kvalitným a udržateľným pracovným miestam, aby tieto boli podporené v rámci ESIF a takisto samozrejme ide o definíciu malých a stredných podnikov, aby sme skutočne e, mali e, dobrý prehľad o týchto malých podnikoch a aby sme takisto e, boli schopní investovať do sektorov, ktoré majú, majú perspektívu rastu. Ďakujem vám. Ďakujem, Teresa. A teraz kolega Eller, ktorý sa hlási po druhý krát. Dnes máme do poludňa trošku viac času, tak prosím, máte slovo. Just to say a little... Nož, čo by sa mohlo stať pri tých rokovaniach? V prvom rade, ak sa nám nepodarí e, zjednotiť sa ohľadne rozpočtu, tak nebudeme mať ten pákový efekt. A po druhé, E, pokiaľ ide o e, vyčlenovanie tých e, jednotlivých fondov, tam by sme sa mali snažiť dosiahnuť nejaký kompromis, pretože ak tam budú isté váhania, tak to bude skôr asi otázka Ekon a Bač týchto výborov. Takže treba nájsť akúsi rovnováhu, ktorá bude fungovať. Keď budeme príliš zasahovať do práce iných výborov, tak možno tú svoju pozíciu až tak neposilníme. Takže o to, to, čo by sme mohli skutočne vyrokovať, to sú delegované akty. Um, ak sa dohodneme s komisiou a s radou na delegovaných aktoch, tak potom budeme mať veľmi silné, e, silnú pozíciu z hľadiska napríklad spravodajca, spravodajcov, skutočne sa dopracovať v nejakej formálnej a silnej dohode. A to oveľa viac takto, než keby sme dávali v budúcnosti a predkladali pozmenujúce návrhy, pretože e, to predbežné e, vyrokovanie delegovaných aktov prakticky máva ten istý efekt. A Napríklad už aj v minulosti posledníctvom delegovaných aktov sme mali možnosť e, ovplyvniť riadenie a vedenie a to, kam odchádzajú vlastne tie finančné fondy. Takže e, jednak ide o tie delegované akty, ktoré sa týkajú spôsobu, ktorým sa vynakladajú peniaze, to by sa malo urobiť v budúcnosti a teraz e, by sa malo hlavne pracovať na tom, ako bude fungovať tá, správ, e, tá štruktúra správy. Takže takto by sme mali postupovať, pretože tie neskôršie pozmaňujúce návrhy už potom nemajú taký efekt, ale keď máme delegované akty, tak e, ako spravodajca máte aj politické páky na to, aby ste to mohli mm, vopred nejak e, vyrokovať. Takže treba si stanoviť, čo je dôležité, čo nie je dôležité. A e, bude to skutočne výsledkom aké, akejsi mikrorovnováhy tu v takže rozpočet samozrejme má svoje priority, ale neoslabujeme svoju pozíciu tým, že budeme ozdobovať e, vianočný stromček. Treba sa zamerať na delegované akty nielen ohľadne e, riadenia a princípov, ale takisto aj pokiaľ ide o to, ako sa tie peniaze budú vynakladať. Samozrejme, potom sa môže uvažovať o ďalších delegovaných e, aktoch, e, ktoré môžu stále zostať v hre, ale hlavne ide o to, aby sme neznižovali svoj vplyv v rámci, v rámci rokovaní. Ďakujem. Teraz sa E, opäť hlási o slovo znova e, kolega e, Turns. Áno, ja som rokoval o mnohých smerniciach a pri rokovaní musíte mať jasné stanoviská. Keď sa pozrieme napríklad na malé stredné podniky a priority, tak nakoniec musíme predsa len začať niečím, čo je podstatné a to je vyčlenovanie finančných prostriedkov. Takže toto musíme urobiť, lebo ak sa nám to nepodarí, nebudeme mať žiadnu v podstate páku pri rokovaní ja vychádzam zo svojich skúseností pri rokovaniach. Ďakujem. Je tu veľa nábehov pre Kathleen. A teraz dám slovo zástupcovi e, komisii, pánovi Angelsovi. Prosím, máte slovo. Prosím. Ďakujem, pani, predsednička, pani predsedajúca. Ja sa chcem stručne e, vyjadriť k šiestim bodom. Poprvé, to vás určite neprekvapí, to je rozpočet. My samozrejme e, vnímame návrhy vášho výboru a ďalších e, výborov, e, pokiaľ ide o vypustenie článkov 18 a 19 a robí nám to starosti. Ja by som chcel vysvetliť, prečo nám to robí starosti. V prvom rade si myslíme, že z správneho hľadiska nie je možné vytvoriť si v bez tohto podľa zmluvy sa predpokladá, e, že ten návrh musí zapadať do viacročného finančného rámca a my nemáme 8 miliardovú maržu v rámci tohto viacročného finančného rámca. Takže e, toto e, proste je otázka toho, že tie peniaze nemáme. Nie je to ani tak právnej povahy. A po druhé, to, že by sa každý rok o rozpočte diskutovalo, to vedie k ďalším pochybnostiam. A to v prvom rade preto, že by to vytvorilo ešte väčší chaos, lebo ten už tu je v tej diskusii, takže by sa ešte zvýšil. A po druhé, a to je ešte podstatnejšie, e, určite by to zvýšilo nepriehľadnosť našej, pokiaľ ide o našu schopnosť e, plánovať e, výdavky a máme samozrejme veľa vecí, pri ktorých vychádzame pri výdavkoch z predvídateľnosti z roku na rok až do roku 2020. Samozrejme, my nevieme presne, koľko bude presne k dispozícii na rôzne programy, lebo budeme musieť rozhodnúť každý rok o tom, e, koľko sa vyčlení. A potom ďalší e, bod, to je v podstate riziko akéhosi e, poklesu. A, a hovorím tu v podstate o tom, že by vlastne tým e, sa mohlo spôsobiť e, to, e, že vlastne celá Európska únia urobí krok späť. Máme už v podstate 6 miliárd, ktoré nám chýbajú, potom 16 miliárd garancií alebo záruk. A my skutočne riskujeme to, že nás tie ratingové agentúry, že nám znižia hodnotenie. Standard Poor's napríklad už to e, urobila, e, to znamená, že e, tým boli zasiahnuté vlastne naše mm, bolo zasiahnuté naše hodnotenie, pokiaľ ide o určité inštitúciálne investície. No a okrem toho, teda sú tu ďalšie e, e, veci. E, totiž e, to, čo navrhujete, by sa nemohlo zmeniť bez e, zmeny toho, toho, toho nariadenia, o, ktoré s tým súvisí a viete, že k tomu nariadeniu, aby sa dospel k tomu nariadeniu, bolo potrebných 60 ľudí triálogov. A okrem toho nariadenie o celočnom finančnom rámci hovorí o tom, že najskôr treba vyčerpať všetky ostatné alternatívy, než by sa prikročilo k niečomu takému. Takže v podstate my e, e, sa e, dostávame do situácie, kedy je jasné, že Horizon 2020 a, a Fond pre strategické investície sú samozrejme vynikajúce nástroje, ale pokiaľ by ste eh, Horizon 2020 a CEF eh, nejakým spôsobom obmedzili, eh, nejakým spôsobom pozmenili, tak by to mohlo ovplyvniť napríklad Erasmus. Takže tie voľby nie sú jednoduché, ale samozrejme, keď začnete hľadať alternatívy, tak ma to, mi to trocha pripomína to, čo povedal Churchill, že demokracia je v podstate nedokonalá, ale najlepšia z tých systémov, ktoré sa vyskúšali e, a ktoré pripadali do úvahy. Takže ešte e, pár slov k tým kritériám oprávnenosti. Ako viete, tak e, komisia je toho názoru, že by sme sa mali vyhybať nejakým sektorovým vyčlenovaniam. Je veľmi málo e, verejných prostriedkov, e, sa, e, ktoré sa vynaložia do, v rámci tohto projektu. Ide o prilákanie súkromných investícií a keby sme tu prišli s nejakými reštrikciami, tak by sme asi tých 350 miliárd investícií zo súkromného sektora nedosiahli. Tie kritéria oprávnenosti by teda mali byť pomerne jednoduché prvom rade e, by to malo byť v súlade s politikami Európskej únie, ako už ste mnohí povedali. Potom ten projekt musí byť ekonomicky realizovateľný, samozrejme. Tam s tým súvisí veľa otázok, ale treba sa riadiť e, zdravým rozumom. Ak e, by ten projekt nebol ekonomicky realizovateľný, tak ako môžeme prilákať súkromné investície? Po tretie je veľmi dôležité kritérium a to a, a aby sme sa e, zamerali e, na oblasti, e, kde skutočne sa môžu angažovať súkromní investori a aby sa jednoducho veci nezdvojovali. A ide samozrejme o to, aby sme boli schopní zmobilizovať súkromné investície. A pokiaľ ide o tie investičné usmernenia, to je takisto zložitá otázka, komisia samozrejme e, má určité pochopenie pre delegované akty, ale v tomto konkrétnom prípade by sme sa skôr e, prikláňali k určitej opatrnosti a na to vyzývame aj vás. A to preto, lebo e, je veľký záujem medzi členskými štátmi a, to, a, a takisto aj v tomto parlamente, pokiaľ ide o obsah tých investičných e, usmernení. Máme pripomienky a žiadosti od 28 členských štátoch a, a tu už máte vlastne v parlamente 12 komisí, ktoré sa, 12 e, výborov, ktoré sa tým zaoberajú. Takže e, skutočne treba zabrániť tomu, aby sme nemali najväčší a najvyzdobenejší vianočný stromček na svete, keď nám v prvom rade ide o efektivitu a rýchlosť. To znamená, že tie usmernenia by mali byť čo najstručnejšie a čo najefektívnejšie. My sme e, samozrejme už často videli vynikajúce nástroje, ktoré nakoniec e, sklamali, pretože tie podmienky na ich realizáciu boli príliš, príliš prísne a rigidné. No a ďalšia pripomienka, technická e, asistencia. My predpokladáme len 20 miliónov na, technickú pomoc za rok a chcem len pripomenúť, že to je ešte navyše k tomu, čo už je e, v tej kategórii e, e, alebo v tej položke pre technickú pomoc, ale samozrejme za tým máme ešte celý ten program technickej pomoci JASPES, Horizon 2020 a tak ďalej, takže za tým už je skutočne 450 miliónov vyčlenených na technickú pomoc a k tomu by sa pridalo 20 miliónov ročne. A to treba považovať za akési rozšírenie v takých prípadoch, eh, kedy sa nedajú tie existujúce fondy využiť, napríklad Jespers 20 eh, miliónov eur na Jaspers ale potrebujete aj štruktúrálne fondy, aby ste mohli financovať tie projekty. Samozrejme, mm, máme projekty, kde sa tie štruktúrálne fondy e, nevyužívajú vôbec, tam to treba teda riešiť ináč. Ale pokiaľ ide o malé a stredné podniky, veľa z vás povedalo, že potrebujeme jasné vyčlenenie finančných prostriedkov pre tieto malé a stredné podniky, ale nám sa zdá, že to už existuje a v podstate tam tom návrhu je jediné také vyčlenenie 5 miliard ďalších zdrojov práve e, do toho investičného fondu a to výhradne práve nasmerovaných len na malé podniky a malé a stredné podniky a mikropodniky. Samozrejme, to by malo e, vytvoriť 75 miliard e, ďalších investícií do malých a stredných podnikov a to je podstatné. A mnohí z vás povedali, že už máme vynikajúce E, názory pre malé a stredné podniky v Európskej únie ako Horizon 2020 a tak ďalej. Takže tie financie e, v rámci tohto investičného fondu sa používajú, sa budú používať e, najmä na to, aby sa v podstate nejakým spôsobom ešte viac efektívnilo to, čo už bolo pre malé stredné podniky vytvorené. Kosme napríklad bude i hneď daných dispozícií malých a stredných podnikov. No a potom ešte posledná vec ohľadne potreby eh, eh, vytvoriť eh, akési spojenie s miestnymi orgánmi. Samozrejme, aj tie môžu predkladať projekty, a nielen tie, môžu to byť miestne orgány, môžu to byť členské štáty, môžu to byť súkromné subjekty a môžu získať spolufinancovanie v rámci projektu. Takže samozrejme, aj miestne orgány sú viac než vítané, aby sa zapojili do tejto kolektívnej snahy financovať investície v Európe. A napokon samozrejme musím poďakovať pani spravodajkyni a tieňovým spravodajcom a výboru za rýchlosť, s ktorou vypracovali e, tento text. My e, si uvedomujeme, že e, ten časový tlak je veľký, ale ako vidíme z oboru pri dobrej voli sa dá, sa dá všetko stihnúť. Ďakujem, ďakujem, e, ďakujem vám. A e, chcem k tomu dodať len to, že e, okrem všetkých tých dôležitých úvah, ktoré sme tu vyjadrili, e, treba takisto zohľadňovať aj to, že tu máme demokratické zastúpenie, takže e, treba aj toto, e, toto, tento systém demokratického zastúpenia zahrnúť do úvah. Takže Katrin, máte príležitosť teraz zhnúť túto tému. Ďakujem. Ako som už povedala na úvod a už aj predtým, 90% všetkých tých vyjadrení sa uberalo vlastne rovnakým smerom. To je dobré Nebudem e, reagovať e, v celom rozsahu na to, čo povedala komisia. Musím však povedať, že som veľmi sklamaná tým, že e, vlastne je naďalej nepružná, keď sa diskutuje o financovaní. Ja by som skromne chcela poznamenať, že je skutočne, že je rovnako nelegálne z hľadiska pozície komisie, že sa môžu vziať peniaze z horizontu 2020 a CEF e, bez toho, aby to neprešlo normálnu, e, normálnym e, rozpočtovým postupom. Mnoho <clears throat> ľudí o tom hovorilo. My sme absolvovali dlhé, dlhavé diskusie s radou a komisiou o každom jednotlivom detaile CEF a horizontu 2020. No a potom naraz to šmahom ruky zmeniť cel, celú tú, tú, tú krehkú politickú dohodu, ktorú sme v minulosti dosiahli. Neviem, komisia si je toho určite vedomá, takže keď sa hovorí o nelegálnosti, tak myslím, že aj my máme e, e, pádne argumenty. Ja niektoré z tých ďalších argumentov samozrejme chápem, ale Mali by sme sa skôr snažiť hľadať dobré riešenie. My sme otvorení kompromisom, otvorení hľadaniu riešenia, ale nemyslíte si, že e, že tak je, ľahko ustúpime, pokiaľ ide o CEF a Horizon 2020 toto nie je len názor e, spravodajkyňa alebo tieňových spravodajcov, ale to je názor, ktorý ide naprieč všetkými výbormi a široko sa o tom diskutovalo, e, predložilo sa veľa e, odborných podkladov. Máme dobrých expertov, my sme len politici, ale máme možnosť využiť dobrých expertov. A teraz ešte k tomu čo sa tu často ozvalo ohľadne e, e, riadenia, a to v súvislosti práve s e, diskusiou o vyčlenovaní finančných prostriedkov, prečo to vlastne potrebujeme. Nuž preto, že nevieme presne, nevedieme tomu presne, čo sa stane, keď sa začnú peniaze z toho fondu potom vynakladať za 20 Eh, ja si myslím, že by sme si mali v tých nasledujúcich 24 alebo 68 hodinách skutočne stanoviť jasné deliace čiary, pokiaľ ide o tie delegované akty a aj kritéria e, oprávnenosti. E, ja súhlasím s tým, čo sa tu povedalo o týchto kritériách, ale treba ich za, za, e, zasadiť lepšie do rámca nielen európskych politík, ale takisto aj do všetkého toho, čo sa týka prechodu k ďalšiemu k inému hospodárstvu. Ehm, toto je zásadné pre tento výbor. My potrebujeme totiž iný energetický systém, než ten, ktorý máme teraz. My potrebujeme digitálne hospodárstvo, potrebujeme IKT, to potrebujeme, takže to je naše zameranie. A to by malo ehm, byť v tých kritériách ehm, oprávnenosti vyčlenovanie finančných prostriedkov chceme preto, lebo vieme, čo sa stalo už v minulosti, že to jednoducho v prípade malých a stredných podnikov nebolo dostatočné. Treba teda dosiahnuť dobrý kompromis a na to potrebujeme plnú podporu tohto výboru. V určitej chvíli mi aj napadlo, že bude potrebné odložiť hlasovanie o niekoľko dní, lebo, že, lebo budeme potrebovať viac dní. Ale ja som skutočne ochotná pracovať veľmi rýchlo, lebo ak budeme hlasovať 14. a myslím si, že um, tamto hlasovanie, v tom, hlasovanie v tomto výbore uh, ide skutočne naprieč všetkými uh, skupinami, ale my v podstate tam môžeme intervenovať uh, do tých kompromisov napríklad z výboru pre rozpočet to znamená, že vlastne tam nastane určitý presah do tých e, kompromisných návrhov e, výboru pre e, hospodárstvo a rozpočet. Ďakujem Katrin, ďakujem všetkým kolegom, ďakujem všetkým, ktorí hlasovali ohľadne kompromisov a Katlín teda povedala, že to da, ten dátum je stále 14. takže ten čas ešte do tej doby budeme musieť účelne využiť a budeme E, takto postupovať. E, a chcem vám ešte pripomenúť, že tu bude e, pán komisár Kanete a bude aj verejné vypočutie spoločne s Inter a Jury a tam ide o tú letnú dobu, takže máme dnes ešte ďalšie veci na programe ale e, zároveň teda tu budeme mať aj zástupcov komisie. Ďakujem vám teda za spoluprácu a uvidíme sa popoludní.